myslím, že to určite nie je posledný krát, čo sme diskutovali o krajinách Mercosuru na tejto úrovni. Predseda, ja som si takisto istý, že vonkoncom to nie je posledný krát, ale na teraz sa rozpráva o Mercosure končí a prejdeme hneď k ďalšiemu bodu nášho programu a to je správa Alena Kade, Ka, Kade čo sa týka režimu dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do Európskej únie z hľadiska reformy spoločnej politiky remného hospodárstva a ja by som hneď dal slovo správodajcovi pánovi Kade. Kadekovi. Pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, kolegyne, Hlavnou myšlienkou tejto správy je potreba mať e, nevyhnutnú konzistentnosť medzi spoločnou obchodnou politikou a spoločnou politikou pre e, rybolov. A preto nás môže e, jedine potešiť to, že dnes na strane komisie je komisárka pre rybolov pani Damiaky, to je naša obvyklá kontaktná osoba a taktiež komisár pre obchod pán de Gucht. Takže dvaja komisári pre jednu správu, to je naozaj česť. Ale dovolte, aby som predsa len povedal, že je to prekvapujúce a lichotivé, toto dvojité zastúpenie komisie, pretože je to dosť neobvyklé. Ale späť k samotnej správe. Dovoz produktov rybolovu a akvakultúry z tretich krajín to predstavuje viac ako 60 spotreby v spoločenstve je to veľmi e, vysoká miera závislosti od dovozu a je to výsledok dvoch faktorov. Po prvé, znížená výroba spoločenstva a po druhé, čím ďalej, tým väčšie otvorenie trhu dovozu, pretože sú tu obchodné politiky, ktoré komisia vedie už posledných 10 rokov. Tento vývoj e, stavia do ťažkosti e, európskych e, rybárov, ktorí nemôžu dostatočne e, predávať svoj výrobok, teda tak, aby z toho mohli e, vyžiť. Európsky rybári súhlasia s environmentálnymi, sanitárnymi a sociálnymi normami, ale trpko pociťujú fakt, že sa to rovnako neuplatňuje na masívny dovoz výrobkov z tretich krajín. O čo tu ide? Ide o prežitie Eh, odvetia udržateľného eh, rybárstva v Európe, ktoré poskytuje bezpečné eh, potraviny a ide aj o kultúrnu identitu našich príbrežných oblastí. Vážení kolegovia, prežitie európskeho, ryboro, ryb, prežitie európskeho rybolovu, o tom sa nedá vôbec vyjednávať. Chceme, aby EÚ mala tarifné ochranné mechanizmy pre výrobky e, rybolovu a akvakultúry, aby boli zvýhodnené niektoré tretie krajiny, hlavne tie rozvojové, a aby boli účinné aj mechanizmy VTO, aby e, sa na spracovateľský e, priemysel mohol zásobovať. Ale v súčasnosti sú tu také naozaj veľmi ničivé tarify Taktiež treba podmieniť e, obchodné preferencie pre niektoré tretie krajiny, napojiť ich na rešpektovanie prísnych noriem environmentálnych, sanitárnych, sociálnych. To je naozaj minimum. A po tretie chceme, e, aby hlavnú zodpovednosť za obchodné rokovania o produktoch rybolovu a akvakultúry e, niesol nie komisár pre obchod, ale komisárka pre rybolov. To bude môcť lepšie zohľadniť špecifika týchto výrobkov. Ja myslím, že teraz je naozaj vhodný čas prehodnotiť e, situáciu. Stojíme pred e, výraznou reformou spoločnej politiky pre rybolov a taktiež sa e, kolo z Dauha VTO dostalo do závozu a chvála Bohu, komisia nemôže predložiť ten e, nežiaducí návrh, ktorý sa chystala spraviť. E, potom e, pán komisár de Gucht, Komisia, ako viete, spustila verejnú konzultáciu na vypracovanie nových úsmernení pre spoločnú obchodnú politiku v rámci stratégie 2020. Európsky parlament teraz je už spolurozhodovacím orgánom tak v oblasti obchodnej politiky, ako aj obchod, e, politiky rybolovu. Takže chceme e, sa presadiť. A podľa mňa to začína tým, že komisia a rada naozaj zoberú do, ovahy, do úvahy odporúčania v tejto správe. Nuž vedzte, že my budeme e, dávať veľký pozor v nadchádzajúcich mesiacoch a ja naozaj naďalej budem pracovať na tejto téme. Ďakujem za pozornosť. You, Ďakujeme, pán Kade. Teraz by som rád privítal komisárku Damanaki a dal jej slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým by som vám rada poďakovala, pán Kade, aj výboru, ktorý túto správu z vlastnej iniciatívy pripravil. Ľutujeme, že zelená kniha o morských záležitostiach nevenovala dostatok pozornosti tých záležitost, tým záležitostiam, ktoré spomínate. Dnes by som vás chcela ubezpečiť, že komisia je odhodlaná všetky politiky, ktoré majú dopad na more, plne uplatniť a podporiť. Cieľom reformy je zastaviť negatívnu špirálu, v ktorej sa teraz nachádzame Máme sektor rybného hospodárstva, ktorý nie je ekologicky trvalo udržateľný a ani hospodársky sa mu dobre nedarí. Potrebujeme stabilné rybné hospodárstva, ktoré nebudú e, ničiť vodné rybné zdroje, ale zároveň musíme umožniť rybárom, ich rodinám a celým komunitám, ktoré žijú z rybolovu, aby nadalej vykonávali svoje aktivity. Rybné hospodárstva musia sa postaviť z oči oči výzve medzinárodnej, aj celosvetovej, aj na lokálnych trhoch, a to aj dnes, aj v budúcnosti. Myslím si, že sa môžeme obávať neferovej súťaže z tretich krajín, toho, že nemajú všetci rovnaké podmienky a nedodržiavajú rovnaké pravidlá. Sú rovnaké, sú, nie, sú, nie sú rovnaké zákony o životnom prostredí a ochrane zdravia v rôznych krajinách. Tieto obavy zdieľajú všetky členské štáty, ktoré sa zúčastnili na Rade o poľnohospodárstve a rybolove, ktorá sa konala nedávno. Aké sú odpovede na tieto otázky? Keď budeme meniť systém, akým fungujú rybné hospodárstvo v Európe, jednou z najväčších víziev zostáva, aby sme zabezpečili rovnaké pravidlá pre všetkých a všetci ich musia aj rovnako dodržiavať. Napríklad by sme mali všetci pracovať v súčinnosti aby sa naša legislatíva uviedla do praxe tak, aby sa nelegálne e, rybolovné praktiky vykorenili. Sme oduševnení aplikovať princípy dobrého spravovania morských vecí, a to v spolupráci s našimi partnermi i v ochrane životného prostredia, i v spoločenských pomeroch, sociálnych otázkach. Dúfam, že naše politiky budú v tomto zmysle koherentné. Treba spolupracovať na tejto globálnej integrovanej vízii. Dve tretiny rýb, ktoré sa spotrebujú v Európe, sú dovážané, aby sme mohli našim spracovateľským podnikom v Európe zabezpečiť prísun surovín aj spravodlivé ceny pre spotrebiteľov. Iba jedna tretina rýb sa vylovia tak, aby zabezpečili e, pracovné miesta v rôznych regiónoch Európy. Sme uprostred závažnej reformy e, rybolovnej politiky a preto by aj obchodná politika EÚ mala brať do úvahy komplikovanú povahu tohto sektora, tohto rezortu a jeho hospodárske a sociálne reality. Teším sa, že budeme úzko spolupracovať s kolegom pánom de Guchtom, aby sme zabezpečili potrebný harmonogram, potrebný čas na vyhodnotenie situácie, pričom e, vezmeme do úvahy aj to, čo požaduje reforma. reforma. Rokovania e, VTO sa týkajú aj subvencií. Vždy by sme mali byť schopní podporiť environmentálne priateľské iniciatívy členských štátov Európskej únie. Revidovanie trhových politík v tomto súhlasím s novým návrhom textu, že e, spoločná politika by mala využívať nástroje spoločnej organizácie trhu. Tým by sme mali posilniť organizácie výrobcov, aby dokázali lepšie dodávať a saturovať dopyt, aj čo sa týka kvality, aj čo sa týka kvantity. Tým sa podporí stabilita trhu a zvyšia sa štandardy trhového predaja a informácií pre spotrebiteľov. To sa týka označovania produktov. Spotrebitelia si želajú vedieť viac o morských produktoch, ktoré kupujú, kde sa ryba chovala alebo kde ju chytili. Chcú, chyti, chcú vedieť, či sa pritom rešpektovala ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. Komisia je pripravená podielať sa na legislatívnych iniciatívach, ktoré by priniesli spotrebiteľom tie informácie, po ktorých volajú. A napokon k akvakultúre. Komisia je odhodlaná dosiahnuť cieľ stratégie trvalo udržateľného rozvoja akvakultúry, ako sme už predoslali v správe, spomínanej správe, Veríme tiež, že rozvoj akvakultúry v EÚ by e, mohol viesť k nezávislosti dodávok a lepšiemu saturovaniu dopytu po rybolovných produktoch. Záverom, pán predseda, dúfam, že spomínaná správa e, podporí, aj táto debata podporí to, čo už bolo povedané v správe a vyšle pozitívny signál všetkým, ktorí pracujú v rybolovnom sektore v Európe, aby boli pripravení na tvrdšie podmienky a väčšiu disciplínu, ale zároveň e, dúfajú, dúfame, že budú počuť, že ich podporujeme. Ďakujem pani komisárka Damenaky, hovorí predseda. Teraz poprosíme pána komisára de Guchta o jeho názor. Ďakujem, pán predseda, ctení poslanci, poslankyne. Komisia víta rozhodnutie Európskeho parlamentu, aby pripravil správu z vlastnej iniciatívy o režime produktov rybolovu a rybných hospodárstvách. Rozprava v Európskom parlamente predstavuje dobrú základňu, ktorá súvisí s reformou aj s obchodnou politikou EÚ. Rád by som poprosil poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu, aby venovali pozornosť aj e, záverom správy Komisia si je vedomá, aké chulostivé aspekty sa týkajú rybolovného sektoru, aké náklady nesú komunity, ktoré sa živia rybolovom. Tieto citlivé otázky treba vziať do úvahy pri implementácii spoločnej obchodnej politiky. Rád by som zdôraznil, že európska politika musí zharmonizovať rozličné protichodné záujmy v rybolovnom sektore. Na jednej strane sú tu producenti, na druhej strane spro- spracovávateľia a spotrebitelia tiež produkty akvakultúry a rybolovu by mali byť výsledkom harmonické dohody medzi týmito stranami. Takisto zo strany dopytu by sme mali vypočuť hlasy spotrebiteľov a nastaviť ciele politiky takýmto spôsobom. Všetci vieme, že EÚ silne závisí od dovozu rýb a produktov akvakultúry, aby uspokojila dopyt po týchto produktoch na svojom trhu. To ide aj v záujme spracovateľských prevádzok, lenže zároveň tým pokračuje naša závislosť od týchto dodávok. Reforma je veľmi dobrou príležitosťou pre EÚ, aby posilnila svoju hospodárskú výkonnosť v tomto sektore a stabilitu, aby bola konkurencieschopná na globálnej scéne. V budúcnosti treba prehliadať aj na globálne a medzinárodné trendy treba dbať aj na záujmy regiónov, aj na záujmy e, celkové. Komisia ich vzala do úvahy, berie ich do úvahy a bude brať do úvahy komplikovanú povahu rybolovného sektoru počas rokovaní a zabezpečí rovnováhu medzi rozmanitými záujmami obchodnej politiky, ktoré som práve spomenul, a ďalšími. V kontexte medzinárodného globálneho obchodu sa komisia bude snažiť zabezpečiť, aby sa všetko vyhodnotilo správne a aby reforma rybolovu bola adekvátna a náležitá. Dovolte mi, aby som vám, sa s vami podelil o isté pozorovania zo správy. Budeme k vám úprimní v tomto bode, v tomto kole. Je veľmi ťažké oddeliť e, rybolovné produkty vylovené inde a vylovené Eh, v rámci EÚ, keď je trh taký liberalizovaný, aký je. Komisia volá po zodpovednosti, aby sa produkty akvakultúry a rybolovu, aby sa nimi zaoberalo skôr, eh, skôr skupina, ktorá má odbornosť na rybolov a nie na obchod. Znamená to, že Komisár pre obchod je spolu zodpovedný za rokovanie o rybolovných produktoch, ale nesmie byť samotný pri vyjednávaní. Musí vždy spolupracovať s odborníkmi z DG Mare, s komisárom pre e, rybné a morské záležitosti, ale len takto budú naše rokovania úspešné. Komisia zabezpečuje Európsky parlament, že špecifické potreby sektoru rybolovu vezme do úvahy pri rokovaniach o obchode s rybami a produktmi akvakultúry Zohľadňať všetky záujmy európskeho obchodného sveta, aj všetky citlivé záležitosti, aj záujmy obchodných partnerov. Čo sa týka záujmov pri rokovaniach, komisia si želá odstrániť obchodné bariéry pre obchodných partnerov, ktoré by mohli ohroziť exportný potenciál európskych obchodných subjektov a týmto zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých, aj rovnaké pravidla pre všetkých. Hlasy sa ozývajú od jednotlivých aktérov, že tieto pravidla neplatia pre dovoz produktov rybolovu z tretich krajín. Všetky e, štandardy pre životné prostredie aj obchodné štandardy by mali platiť rovnako, napríklad v rámci kapitoly o trvalej udržateľnosti, ktorá je takisto začlenená do správy a do rokovaní. A takisto treba e, žiadať o e, plnenie týchto záležitostí na úrovni OSN a ďalších organizácií. Rád by som vám ukázal záverom svoju ochotu naďalej viesť rozpravu s cenými poslancami Európskeho parlamentu aj s mojimi kolegami komisármi v komisii smerom k čo najlepšiemu výsledku v oblasti rybolovu. Teraz má slovo pán Žado, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, pani komisárka. Naozaj musíme povedať, že je tu konvergencia e, výborov tohto parlamentu, čo sa týka návrhov v tejto oblasti. Už to bolo povedané, rybolov je mimoriadne dôležité odvetvie pre e, krajinárskú úpravu, pre kultúrnu identitu v Európe a je to odvetvie, ktorý, e, ktoré má veľký dopad na, rybn, na E, rybnú populáciu. Niektoré e, druhy rýb e, sú nadmerne lovené a príliš často sa nám dnes hovorí, že cieľom spoločnej politike pre rybolov je adaptovať ten, toto odvetvie na globalizáciu ale vidíme, aký to má neblahý dopad v hospodárskej, sociálnej oblasti, ale samozrejme aj environmentálnej. My e, obhajujeme e, integráciu e, sociálnych a environmentálnych noriem do dohôd o výrobkoch rybolovu a chceme takéto výrobky stiahnuť z sektoru e, výrobkov NAMA, pretože to nie je to isté ako ponožka alebo práčka. Je to veľmi dôležité pre potravinovú bezpečnosť, pre biodiverzitu. Ale e, treba to povedať jasne. E, keď to bude predmetom medzinárodného e, rokovania, tak musíme ísť príkladom, musíme obhajovať našich rybárov, aby e, mohli vyžiť, aby neboli e, nadmerne lovené niektoré druhy ryb aj v tých oblastiach, ktorých sme si kúpili práva na rybolov. Teraz rečníci za jednotlivé politické skupiny za EPP, pán Antoniro. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, pani komisárka, kolegovia, najskôr sa chcem poďakovať pánovi Kadekovi, spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol vynikajúcu prácu, pretože je to veľmi dôležitá oblasť, teda e, dovoz v oblasti rybolovu. Ja som sa chcel vyjadriť e, k tomu, akú váhu treba pripísať e, sanitárnym noriem, normám. Takže ak dovolíte, e, už e, tu k tomu odznelo viacero slov, ale ešte mala odbočka k jednej zásadnej veci. Keď som počúval predrečníkov a pána de Guchta, tak mám pocit, že je tu akýsi e, konflikt právomoci medzi e, týmito dvomi komisármi a myslím, že bez akéhokoľvek pokrytectva to treba povedať. Ako už bolo povedané, odvetvie rybolovu zohráva veľmi dôležitú úlohu ak chceme, aby naši e, rybári nemali, nemuseli ďalej znižovať objem výlovu, e, ak chceme, aby e, jednoducho naši rybári e, neboli na pokr- pokraji vyhynutia. A obidvaja komisári povedali, že sa budú plne venovať tejto otázke, ale naozaj musíme mať jednotnú líniu. Je rečník prerušený. Takže Rečník pokračuje. Nemôžeme zabúdať na to, že e, rybolov je mimoriadne dôležitý pre budúcnosť. Teraz pán Kapula Santo za socialistov a demokratov na minútu a predseda vyzýva k tichu v miestnosti. Vážený e, pán predseda, vážený pán komisár, pani komisárka, e, produkty rybolovu a akvakultúry sú veľmi dôležitou súčasťou stravovania v Európe, to všetci vieme a dovážame viac ako 60 spotreby e, spoločenstva. To už povedal aj pán, e, pani Damanáky. E, to znamená, že táto správa je veľmi dôležitá a ja ako tieňový spravodajca som spolupracoval snahe dosiahnuť rovnováhu, taktiež hovoriť o tom, aké je to dôležité pre zamestnanosť a budúcnosť Európy. Eh, my ako socialisti a demokrati môžeme podporiť závery v správe KADEK eh, a teda podporujeme aj tie obavy a odporúčania, eh, čo sa týka kvality a sanitárnych aspektov dovážaných výrobkov rybolovu a akvakultúry. To isté platí aj pre spracované, spracovávanie výrobkov Žiaľ, viac času e, nemám, ale ešte poviem, že naša skupina bude hlasovať za a ešte raz chcem zablehožovať pánovi Kadekovi. Teraz pán Gallagher za ALDE. Pán predseda, by som chcel poblahoželať pánovi Karekovi za prípravu tejto správy. E, z posled, ceny z e, rybných produktov spôsobili veľkú, veľkú e, hospodárskú súťaž, avšak produk- produkty, ktoré sú e, dovážané, nie sú, nevy- nedodržiavajú normy alebo nevyhovujú normám, ktoré sa týkajú e, životného prostredia. A produkované sú za cenu, ktorá je neekonomická pre európskych producentov. V kontexte reformy je potrebné, reformy spoločenskej politiky e, je potrebné sa tejto otázke venovať a viem, že aj sa komisia bude tejto otázke venovať. Obaja komisári povedali, že sa, tom, že sa na to pozrú. A keď sa pozriem na svoju vlastnú krajinu, ktorá dováža 46 tisíc tón, tak e, keď chceme vyriešiť tento problém, tak e, musíme sa pozrieť na nahrádzanie dovozu znižiť 66% na 50% dovozu za najbližšiu 10 rokov, ale to musíme dosiahnuť tak, aby sme byrokraciu, ktorá ničí momentálne tento priemysel, sa musí odstrániť a musí sa to všetko zjednodušiť a všetky e, vládne orgány a členské štáty musia pracovať v prospech tohto e, sektoru. Ďakujem pekne. Teraz pani Lövin za zelených. Máte iba jednu minú, jedna pol minúty, nie viac. Eh, ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci. Vítam správu pána Kadeka o dovoze eh, rybných produktov a rýb do EÚ pretože zásoby Európskej únii sa znížili a viac ako 60 ktoré, rýb, ktoré sa spotrebujú v Európe, sú dovezené a to nemusí tam byť, keby sa nám podarilo e, zabezpečiť starostlivosť o naše vlastné zásoby rýb, tak e, potom by sa mohli zdvojnásobiť naše vlastné zásoby to znamená, že musíme teda e, rozšíriť naše rybné hospodárstva. A správa Kadekova ešte uvádza rôzne nástroje, ktoré by, by mohol Európska únia využiť, ako napríklad e, nariadenie IUU. To znamená, že je potrebné zabezpečiť výsledovateľnosť odkiaľ, kde sa ryby odchytili, ale to ešte nestačí nelegálny výlov e, je veľkým problémom. Mnoho rýb pochádza z krajín, kde je veľká vysoká miera korupcie a nie je problém zabezpečiť si papier alebo zdokladovanie, že ten e, výlov bol legálny. Takže je potrebné zabezpečiť väčšiu zodpovednosť a pomôcť týmto krajinám, aby mohli zaviesť príslušnú kontrolu a príslušný dohľad nad týmto obchodom. Takisto aj e, OSN má príslušné nástroje e, k týmto cieľmi, ale musia byť dôkladne implementované. Takisto aj v roku 2006 sa už e, Európska únia venovala tejto otázke a musíme naďalej pokračovať v, týchto, v, tom, v tejto práci. Predseda, ďakujem pekne teraz pán Grobarčík za um, ECR. Ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni. Ja by som chcel poďakovať pánovi Kadekovi eh, veľmi srdečne za to, čo je veľmi dôležitá správa pre politiku rybného hospodárstva ako celku. Keď eh, bola pripravená správa, my sme si uvedomili, aké rôzne eh, otázky súvisia s rybolovným sektorom oveľa viac, než, než ako predpokladala mi komisia. To naozaj si myslíme, že je to vysoko dôležitá správa a do veľkej miery by mala tvarovať našu spoločnú politiku rybného hospodárstva. Pani komisárka, mnohých príležitostiach a na mnohých rokovaniach, ktoré sme mali za EU, ste hovorili, že politika rybného hospodárstva musí byť eh, prepracovaná. Ja si myslím, že keby ste chceli implementovať túto správu, tak budete mať alternatívnu koncepciu pre Európsku komisiu. Predseda, ďakujem pekne. Nasleduje pani Doc na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisári. všetkým by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho správu. 24. júla 2008 v odpovedi na ekonomickú krízu E, Európska rada pre rybolov schválila určité dočasné a konkrétne opatrenia pre e, reštrukturalizáciu rybárskej flotily. A keď e, sa rybári chceli prispôsobiť tomuto, tak boli zasiahnutí hlboko globálnou recesiou. Mnohí rybári v Severnom Irsku vlastne skrachovali a zároveň sa dovozy rybných výrobkov a rybárskych produktov z um, výrazne zvýšili a Európa určite potrebuje e, dovoz e, rýb, avšak to by nemôže byť na, za každú cenu. E, na jednej strane chceme znížiť podporu našim rybárom, ale zároveň európske politiky umožňujú dovoz rôznych neregulovaných rýb alebo rybných produktov a to všetko ovplyvňuje náš priemysel. Takže je tu nedostatok konzistentnosti a je, podporujem práve správu KDK, pretože je potrebné situáciu zmeniť. Predseda, ďakujem pekne. Tých kolegov by som chcel popras, poprosil, eh, čo ste prišli hlasovať, že hlasovať sa bude až o 12.20. Môžete to vidieť na tabuli, takže prosím vás pekne, eh, skúste ehm, Skúste byť ticho, prosím vás. Ďakujem. Táto správa prichádza ako odpoveď na frustráciu eh, z rybného, rybného hospodárstva, respektive rybárskeho sektora Európskeho, eh, Európskej únie. Jednoducho rybári eh, chcú, len aby ich ešte viac neničilo riaditeľstvo um, Európskej komisie. Preto by sme chceli podporiť e, e, túto správu, pretože mala by, mala by otázka rybného hospodárstva byť e, od, presunutá od riaditeľstva pre obchod k riaditeľstvu pre polnospodárstvo, že napríklad rokovania viedli z otázke Tuniaka, keď sme mali rokovania s Papou Novou Gvineou a, ostro, a Fidži, e, s, aký veľký bol spor kvôli e, tomu určeniu pôvodu a podobne. Tieto krajiny mali spor aj s Tajvanom a s Filipinami. Takže teraz vďaka vašej politike musíme naďalej vyžadovať eh, trvalý držateľný vývoj. Uvedomujete si, čo hovoria mimovládne organizácie o detskej práci, o nedostatočných zdravotných podmienkách, o hrozných podmienkach v spracovateľských zariadeniach, aký to má zlý vplyv na pobrežie týchto krajín, ako keby ste sa tejto otázke nevenovali. Predseda, ďakujem pekne teraz. Pán Gallagher má po faktickú poznámku. E Myslím si, že diskusia v tejto snemovni je naozaj um, Pán predseda, by som chcela, aby ste odložili túto, túto rozprávu dovtedy, kým sa ne, nenastane v tejto snemovni kľud, pretože spôsob, akým prebieha táto rozpráva, je nepriateľný. Mr. Gallagher, we have to carry on and I would like to ask Pán Geleher, musím pokračovať ďalej. Požiadal by som všetkých kolegov, aby ste prosím nás pekne sa chovali čo najviac nehlučne, aby sme mohli ešte v najbližších desiatich minútach dokončiť túto tému. Ďalšou e, rečničkou je pani Rodus. Sehr geehrter Präsident, eh, sehr geehrte Ctený pán predseda, ctená pani Damanaki, európska politika pre rybné hospodárstvo stojí pred veľmi veľkými výzvami a európske hospodárstvo musí bojovať eh, s veľkými vecami a zároveň sa musí vyspojerať s veľmi silnou konkurenciou z ostatných trhov a musí, keď eh, musíme zabezpečiť prežitie európskeho rybného hospodárstva. Preto žiadam eh, komisárky Damanaky, aby sme už nezaťažovali viacej našich rybárov, aby sme predovšetkým požadovali okamžité reformy a takisto liberalizovali trh, ale zároveň to bude eh, predstavovať veľkú podporu eh, rybárom a ďalšia cesta pre prežitia rybného hospodárstva v Európe vedie cez e, otvorené trhy a väč, väčšieho záujmu o, o e, zabezpečovanie potvrdzovania e, miesta pôvodu alebo krajiny pôvodu ryba, ryba rybných výrobkov. Ďalej nasleduje pani e, Rajmes na jednu minútu. Ctený pán, kom, ctená pani komisárka, pán komisár, chcela by som zablahoželať pánovi Kadekovi za jeho vyváženú správu. Okrem toho by som ešte chcela poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu um, nariadenie, ktoré sa týka rybného hospodárstva a kultúry v EU, predstavuje veľké výzvy, pretože sa z, z, náš objem uh, eh, ryb z, z, sa z 12 miliónov zvýšil na 55 e, e, miliard, e, takže je to najväčší, najväčší trh, ktorý Európska únia predstavuje. Avšak musíme preto vyvinúť veľký tlak na tie štáty, ktorých dovážame tieto výrobky, pretože musíme, musia zabezpečiť lepšiu kontrolu. Ide o to, aby my sme ale zároveň mm, uznali aj mimoriadnú situáciu, ktorá momentálne je aj v rozvojových krajinách, ale aj v našich krajinách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 Pán predseda, mám málo času a preto by som chcel zdôrazniť len to, že čo vyplýva zo správy pána KDK, k rybám nemôžu pristupovať tak ako hociakým iným výrobkom, pretože musí pretože sú to veľmi citlivé výrobky. Ja si myslím, že pán Kadek e, veľmi dobre e, zvládol špecifickosti týchto výrobkov, ale je potrebné dívať sa na to z pozitívneho pohľadu. Možno by bolo treba k takým citlivým, citlivým výrobkom, ako sú ryby, možno, že e, uplatní citlivé e, normy. Predseda, ďakujem pekne pani Trautmann na jednu minútu. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám kolegovi Kadekovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. Dokument, o ktorom sa dnes bude hlasovať, je istým posunom, čo sa týka vzťahov e, našej inštitúcie s koncepciou voľného obchodu bez toho, aby sme hovorili o protekcionizme, ale môžem povedať, že je to už teraz menej naivné. E, európska výroba nestačí, na tom sa všetci zhodneme a namiesto toho, aby sme sa v prvom rade spoliehali na dovoz, myslím, že musíme e, sa snažiť viac na zachovanie a obnovu stavov rýb a taktiež sa obratiť na akvakultúru, teda aby tento e, sektor bol udržateľný a aby EÚ bola menej závislá od dovozov Musíme taktiež zabezpečiť, že európsky trh produktov rybolovu a akvakultúry nebude trpieť kvôli e, nekalej konkurencii, pretože nevšade sú rovnaké e, požiadavky a taktiež e, dovozné clá sú príliš nízke. Ja myslím, že by sme mali vytvoriť aj európsku ekologickú značku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Patrao Neves, na jednu minútu, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení komisári. Európa dnes je trhom. Je najväčším trhom pre produkty akvakultúry a rybolovu a napriek tomu 60 rýb na našich stoloch nestačí v budúcnosti a nebude stačiť, aby splnila naše požiadavky. Práve preto potrebujeme dovážať. Musíme zohľadniť dve veci v tomto kontexte vytvoriť podmienky tak, aby spotrebitelia v našej komunite si mohli kupovať eh, ryby a produkty akvakultúry, ktoré sú vysoko kvalitné, aj keď sú dovážané. Po druhé, treba vytvoriť rámec pre férovú, spravodlivú konkurenciu pre importované produkty, aj pre tie produkty, ktoré sú chované alebo chytené, v, vylovené v Európe. Čo sa týka dovážaných výrobkov, Tie by mali splňať tie isté štandardy, čo sa týkajú zdravia, životného prostredia, sociálnych požiadaviek tých, ktorí ich e, lovia, ako v Európe. Niekedy je potrebné revidovať mechanizmy, ktoré sa e, využívajú pri nízkych clách, ktoré sú aplikované. Alan Kadek veľmi pekne e, napísal, že trvalo udržateľný rozvoj v tomto sektore je nevyhnutný pre Európu a zlepšenie situácie na trhu. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Predseda hovorí, kolegovia, poslanci, poslankyne, prosím vás o trpezlivosť a o ticho, pretože ideme vynechať spontánnu rozpravu a dovolte ešte 5 minút, aby sa traja rečníci mohli vyjadriť. Prvá je pani Andres Borás. Pa... Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí rečníčka. Ďakujem komisárke pani Damanaki, ďakujem pánu komisárovi pre obchod za jeho dôležitý vstup. Čo sa týka režimu importu, myslím si, že musíme byť veľmi rýchli je to zle, že rybolov a sektor rybolovu je v takom zlom stave, pretože je to taký dôležitý sektor. Myslím si, že záležitosti, o ktorých rokujeme, sú mimoriadnej závažnosti a treba ich dôkladne preskúmať. Netreba pripustiť nekalú súťaž v Európe ani niekde inde. Práve preto komisár pre obchod by mal vyhlásiť, že by sme nemali pokračovať v tom, že berieme produkty rybolovu bez akejkoľvek citlivosti, si, neuvedomujeme si ich chulostivú povahu. Produkty rybolovu práve naopak sú veľmi citlivé, krehké produkty a musia splniť požiadavky aj VTO, ale zároveň musíme vytvoriť trvalo udržateľné podmienky, biodiverzitu. Nemôžeme zachrániť náš trh, ak budeme decimovať stavy rýb a zároveň ak im udelíme takýto status citlivých výrobkov, môžeme to dosiahnuť. Predseda hovorí, že preskočíme spontánnu rozpravu a okamžite dám slovo komisárom. Vážení poslanci, vážené poslankyne, utíšte sa prosím. Iste si chcete všetci vypočuť, čo komisári chcú povedať na otázky vašich kolegov poslancov, ktoré im položili. Pán Atkins má faktickú poznámku. Vážený pán predseda, opäť navrhujem prostredníctvom vás a prostredníctvom konferencie predsedov, že jednoducho treba sa začať správať riadne. Pôvodne nám povedali, že sa bude hlasovať o 12. Potom sa to o 5 minút posunulo a o ďalších 5 minút a o ďalších 5 minút máme lietadla na letiskách, tie nás nepočkajú, musíme ich chytiť. Veď to je výsmech parlamentu. Mohol by niekto za to prevziať zodpovednosť? Povedali sme, že hlasovanie bude odložené na 12.15 alebo na 12.20. Poprosím vás teda, aby sme mohli pokračovať odpovediami komisárov a som si istý, že o 12.20 začne hlasovanie. Nech sa páči, pani komisárka Damanaky, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Nie je možné, aby som veľmi e, riešila tieto problémy, ktoré tu boli vznesené, ale môžem hovoriť veľmi stručne a tým pomôcť. Môžem vám povedať, že vezmeme riadne do úvahy všetky obavy, ktoré vyjadrili poslanci a spolu s pánom de Guchtom, ako sme sa už predtým vyjadrili, sa pokúšim, pokúsime nájsť rovnováhu medzi životaschopným sektorom rybolovu a medzi našimi povinnosťami voči e, VTO a inými medzinárodnými organizáciami. Chcela by som uistiť všetkých, že robíme, čo sa dá, aby sme prispeli k tomu, že naša reforma pôjde v tých najlepších záujmoch, e, bude brániť tie, tie záujmy, ktoré je najdôležitejšie hájiť pre rybolov. Ďakujem pekne za stručnosť, pani komisárka. Ak pán de Gucht si žela slovo, ak nie, dávam slovo pánu Kadekovi, ktorý je spravodajcom Áno, pán predseda, chcem slovo. Eh, chcem povedať, že správanie našich kolegov naozaj eh, nerešpektuje nás a je to nepriateľné v takom parlamente, akom je, akým je tým náš. Môžem vám to povedať otvorene, hambím sa za vás. Jediné, čo chcete, je odhlasovať a vrátiť sa k vám domov a my preto pracujeme na eh, dôležitej správe, takže buď nás budete rešpektovať, alebo jednoducho opustite zasadaciu miestnosť Takže potom, ako som si uľavil, vážení kolegovia, chcem povedať, že e, vedzte, že určite budete o pár minút e, veľkou väčšinou hlasovať za túto správu a chcem sa teraz poďakovať kolegom z výboru pre rybolov a hlavne predsedkyni Carmen Fraga, ktorí súhlasili s touto témou a zverili ma e, pardon, poverili ma e, vypracovaním a chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich e, príspevok do rozpravy a za ich pozmenujúce a doplňujúce návrhy. A chcem sa poďakovať aj všetkým tým, ktorí inak prispeli k tejto správe, e, zástupcovia e, odvetvia a taktiež pracovníkom generálneho riaditeľstva Trade a Mare. A chcem sa poďakovať aj Franco de la DG Mare. Et je vous remercie, ma chère Maria, Chcem sa poďakovať aj Marii za to, že si tu prítomná aj pánovi komisárovi de Guchtovi, aj keď pán de Gucht, vaše odpovede, ktoré nie sú vlastne odpovediami, pretože ste hovorili predo mnou, nie sú uspokojivé. A chcem sa poďakovať aj Marovi Belardonovi z našej skupiny, asistentom a obzvlášť sa chcem poďakovať Filipovi Muscardovi, ktorý mi výrazne pomohol pri tejto správe a ešte úplne na záver sa chcem poďakovať vám všetkým za to, ako budete hlasovať. Thank you, Mr. Kade. Just the Ďakujem pekne. Vysvetlenie eh, pán de Gucht jednoducho neodpovedal kvôli tomu hluku v tejto miestnosti, takže sa chcem poďakovať obidvom komisárom za eh, tento hluk. Je 12.20, ako vidíte. Takže začneme hlasovať.